Dámy a páni, ja teraz opäť eh, otváram pokračovanie z chôze a pokračujeme v hlasovaní so správou Garoš a um, to je o e, vnútrozemských e, osobných uh, službách koľavej dopravy. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pán Mr. President, I was prevented Pán predseda, mne zabránili vystúpiť predtým eh, jeden z údajných eh, prospechov EÚ eh,